Poprvé, predseda parlamentu dostal od príslušných orgánov e, e, Holandska oznámenie tom, že pán Alson bol zvolený e, do parlamentu od, účinne od 13. júna tohto roku. Parlament berie na vedomie zvolený pán Alson a chceli by sme privítať nového kolegu a oznámiť, že bude plne využívať všetky svoje práva